potvrdené. Od EPP som dostal návrh, aby sa stal pán Zalecký členom delegácie vzťahov s Iránom, potom pán Zalecký už nie je členom delegácie EU Ukrajina. Máte námietky k tejto zmene? Nie, nie, takže týmto je vymenovanie potvrdené. Protokol tohto rokovania bude e, predložený na schválenie parlamentu v najbližších dní, ak nezaznejú žiadne námietky.